volebnú pomoc medzi Európskou úniou a UNDP a sídli tu v Bruseli. Bruseli. Naše partnerstvo medzi Európskou úniou a UNDP aktívne podporovalo parlamenty všade vo svete. Teda nie len výkonnú moc, ale aj zákonodarnú moc. A to je určite veľmi, téma veľmi blízka vášmu pohľadu. UNDP má rozsiahle skúsenosti v tomto smere. Poskytovali sme podporu jednému z troch, teda každému, teda jednému z troch parlamentov všade vo svete sme poskytli podporu v tomto smere. V rámci našej spolupráce sme poskytli asistenciu v Afrike, Afri- arabských štátoch, Južnej Ázii v oblasti ústavnoprávnych reforiem, administratívnych reforiem, v oblasti budovania kapacít, a to najmä v oblasti budovania väčšej miery zodpovednosti verejného dohľadu a zároveň aj pri príprave politických rámcov a legislatívnych dokumentov, tak aby sme podporovali napríklad témy, ako, je obnoviť, ako sú obnoviteľné zdroje energie a boj proti klimatickým zmenám. A boli sme partnermi v oblasti podpory krajín, ktorým sme pomáhali ehm, v obnove po konfliktoch a vojnách. To bol dôležitý dôraz v rámci nášho partnerstva. To zahrňa aj rekonštrukciu po pohromách, e, úplnú vlastne obnovu infraštruktúry a celkovú obnovu a vlastne zahojenie rán po týchto katastrofách. Táto podpora bola rozšírená až na 70 krajín počas posledných e, desiatich rokov, z čoho 30 krajín možno považovať za tzv. vysoko zraniteľné krajiny. E, v oblasti tejto pomoci po pohromách sme pomohli 28 krajinám, okrem iného Haiti, Kazachstanu, Nepálu, a to pri zavádzaní opatrení, ktoré im pomôžu byť lepšie pripravení na takéto budúce pohromy, tak aby boli lepšie pripravení na budúce šoky a zároveň aby sme ochránili eh, ľudské životy aj majetok pred poškodením. Dovolte mi dať ešte jeden príklad z Pakistanu, aby som uviedla taký konkrétny eh, príklad. Po eh, povodniach v roku 2010 v Pakistane sme dokázali podporiť 5,5 milióna ľudí prostredníctvom obnovy živobytia, e, obnovy miestnych komunít a budovania e, vlastne pripravenosti na takéto prírodné e, udalosti. Viac ako 10 tisíc v dedinách Zasiahli sme naozaj veľké množstvo ľudí a 40% z týchto ľudí boli ženy. A to bolo zároveň taký, také, taký leitmotív v rámci všetkých našich programov pre obnovu po prírodných pohromách. Vždy 40% v rámci nášho úsilia obnovy musia byť ženy. Naše skúsenosti naznačujú to, že naše partnerstvo pomohlo prekonať e, rozdiely medzi e, vlastne bezprostrednou podporou po e, katastrofe a dlhodobým rozvojom. Viete, že zahrnutie vlastne rýchlej pomoci ako súčasti humanitárnej práce bolo zároveň dôležitým aspektom uznania tohoto úsilia, ktoré musí byť prepojené. Máme tu akúsi dlhodobú dichotómiu medzi humanitárnymi aktivitami a zároveň rýchlou obnovou, bezprostrednou obnovou. A teraz to vlastne prepájame e, v humanitárnej komunite a začíname byť oveľa efektívnejšie priamo v teréne vďaka tomuto prepojeniu, pretože veľmi dobre vieme, že humanitárne úsilie a zároveň úsilie rýchlej obnovy prebiehajú paralelne, nie nás následne. Sú to vlastne dve paralelné fázy jedného procesu. Ak to nebudete robiť paralelne, tak nebudete efektívni. A takýmto spôsobom nemôže dochádzať k vzájomnej e, konvergencii. Dovolte mi teda ešte stručne spomenúť dôležitosť eh, UNDP v rámci týchto aktivít. UNDP je v týchto krajinách pred, počas aj po. My neodchádzame, my tam zostávame. A naozaj tam musíte zostať, aby ste dokázali eh, premostiť eh, tieto dva aspekty. Dovolte mi teraz ešte spomenúť aj partnerstvo, ktoré je v tejto správe zdôraznené v oblasti boja proti chudobe a zároveň e, v ďalších iniciatívach v rámci aktivít UNEP. Tam spolupracujeme e, so širším množstvom krajín v rámci tohoto systému a mali sme tu možnosť pomôcť mnohým krajinám e, v tejto oblasti vrátane alebo vďaka spolupráci s vami sme pomáhali v rámci programov pre e, budovanie e, odozvy a kapacít pre čelenie dopadov e, klimatických zmien, a to najmä v krajinách Ruska a východného partnerstva. Vďaka tomu vieme, že dokážeme znížiť celkovú mieru emisí zhruba 170 tisíc tón CO2 ročne. Okrem toho, v tejto správe dokážeme preukázať, že vďaka úzkej spolupráci s vami sme dokázali dosiahnuť významné výsledky a dokázali sme zabezpečiť napredovanie vo svete. Otázka znie, čo ďalej, čo viac môžeme spraviť preto, aby sme dokázali situáciu zlepšiť a aby tieto témy pokračovali do budúcnosti. Takže tá správa obsahuje aj takú vizionárskú sekciu. Chcem len stručne spomenúť štyri oblasti, eh, kde si myslíme, že môžeme dokázať viac v rámci partnerstva s Európskou úniou. Prvou oblasťou eh, je bez pochyby obdobie rozvojového programu po roku 2015 a zároveň diskusia o tom, ako byť partnermi v tomto dialógu, ktorý prebieha na globálnej úrovni ohľadom budúcej rozvojovej agendy, ktorá rozhodne, rozhodne zmení veľmi vážne aj našu, podobu našej budúcej spolupráce. Po druhé, Ďalej po druhé, ako dosiahnuť zníženie chudoby a presadiť to do vylených rozvojových cieľov a prispôsobiť to e, tiež programu na zmiernenie dopadu klimatických zmien. Ešte stále vidíme, že sú tu dva rôzne prístupy. Máme tu komunitu, ktorá presadzuje e, chudobu a potom e, je tu komunita, ktorá presadzuje boj proti klimatickým zmenám. Hovoríme o udržateľnom e, rozvoji, ale keď sa o tom hovorí z pohľadu chudoby, tak sa hovorí, že potrebujeme udržateľný rozvoj, ale chudoba je tá priorita. A keď o tom hovoríme z pohľadu životného prostredia, tak tí zastancovia tvrdí, že potrebujú udržateľný rozvoj, ale musíme sa sústrediť predovšetkým na životné prostredie. Mm, myslím, že v tomto môžeme dosiahnuť o mnoho viac e, a rozvojový program OSN je naozaj v veľmi osobitnej pozícii môže tieto dva aspekty skombinovať a môže podporovať obnoviteľný rozvoj ako jeden z prínosov do budúcna. Musíme prestať s tými ústupkami a musíme sa pozerať na tie situácie, ktoré sú prospešné pre všetky strany. A vďaka tomu sa nám eh, možno podarí skombinovať tento prístup a ne to do opozície. A budeme to môcť eh, vnímať cez prízmu integrovaného rámca, aby sme podporili boj proti chudobe a zároveň dosiahli eh, obnoviteľných zdrojov. Ešte stále nie sme na konci tejto cesty na konci cesty e, obnoviteľného rozvoja, ale snažíme sa neustále zlepšovať naše postupy. Problém je tiež v tom, že aj financovanie je rozdelené. Ja tvrdím, že nezáleží na tom, z čoho vychádzame. Politický rámec musí vždy byť rovnaký, pretože bez toho sa nám nepodarí dosiahnuť výsledky. Ďalej, druhá otázka sa týka energie. A iniciatíva generálneho tajomníka s názvom Energia pre všetkých e, je e, rozsiahla. Myslím, že UNDP má v tomto veľmi dobrú pozíciu, čo sa týka riešení energetické politiky mimo sieti na pomoc najchudobnejším ďalej. Po tretie, sú to rodové aspekty, ako viac zakomponovať tieto aspekty do všetkých našich činností na úrovni agentúr, aj celé OSN, ako posilniť ženy v rámci OSN, ale taktiež chceme, aby bola všeobecne výraznejšia snaha. Aj e, o tomto chceme diskutovať s vami, ako to spoločne dosiahnuť. No a v neposlednom rade taktiež, čo sa týka znižovania dopadu e, katastrof, e, taktiež rekonštrukcie po katastrofách a taktiež administratíva na najnižšej úrovni, musíme podporovať najmä tú miestnu dimenziu, čo sa týka demokratickej správy. Na záver by som rada zdôraznila, že správa, ktorú dnes predkladáme, jasne dokazuje, ako partnerstvo EÚ a UNDP môže podporovať e, rozvoj na celom svete, kde môže priniesť výsledky. E, je to taktiež e, príklad úspechu a optimistického pokroku. Musíme sa spoločne pozerať do budúcna. Už teraz sa tešíme na ďalšie rokovania o tom, ako zabezpečiť ďalšie pokračovanie našeho partnerstva a ako toto partnerstvo ešte prehlbiť tak aby dokázalo výraznejšie ovplyvňovať plány do budúcna o osraňovanie chudoby, osraňovaní nerovnosti a presadzovaní týchto cieľov v rámci udržateľného rozvoja. Na záver by som sa chcela poďakovať eh, vedeniu najmä Antoniovi Vigilantemu a celému týmu. Ale tiež ja som poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do intenzívnej spolupráce, ako aj všetkým pracovníkom sekretariatu a tak ďalej. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. Rebeka. Od roku 2004 Európska únia prispela takmer, sumou takmer 3,3 miliardy eur E, k činnosti UNDP a k jeho projektom e, celkovo v 115 krajinách. Už sme o tom čiastočne počuli práve od Rebeky, pretože krajiny ako napríklad Irak a Afganistan e, dostali viac ako 400 miliónov eur, potom nasledovala Nigéria, Bangladeš v tomto poradí Z tematického hľadiska toto partnerstvo sa zameriava najmä na predchádzanie krízam a taktiež riešenie e, situácií po konfliktoch. Dúfam, že nám poviete, pán Demelo, možno aj neskôr diskusii sa možno budeme venovať otázkom toho, či UNDP má porovnateľnú výhodu e, v porovnaní s inými vykonávajúcimi partnermi v týchto oblastiach a áno, akú konkrétnu výhodu má. Ak dovolíte, ešte by som prednesol jednu otázku predtým, ako vám dám slovo. Vidíte nejaký význam alebo potrebu prispôsobiť toto partnerstvo a prispôsobiť ho viac vývoju po roku 2015, čo sa týka agendy rozvoja. Rebeka teraz nadnesla, že Práve rozvojový program OSN môže e, zosúľadiť e, aspekty aj e, potlačenia dôsledkov klimatických zmien alebo proti chudobe. Pritom program boja proti klimatickým zmenám mal prisúbené financovanie 100 miliard eur a pritom tieto peniaze nikde nevidíme. Pýtam sa teda, ako môžeme lepšie prispôsobiť tieto naše prísľuby tým eh, najchudobnejším, eh, ktorí čakajú eh, naše, našu pomoc. Môj volebný obvod v Starý vo Veľkej Británii trpí veľmi rozsiahlými záplavami a čaká na pomoc. Situácia je tam veľmi vážna. Ako môžeme chrániť tieto krajiny pred takou naozaj veľmi závažnou hrozbou, um, pričom nemáme dostatočné financovanie. Naše e, tradičné formy financovania e, v tomto nie sú dostatočné. Teda zdá sa, ako keby sme museli brať peniaze od chudobných, aby sme e, robili niečo v boji proti klimatickým zmenám. Neviem, ako by sme v tomto mohli nájsť nejakú citlivú rovnováhu. Rebeka tvrdí, že to vie. Možno nám k tomu niečo môže povedať podrobnejšie. Pán Demelo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, na úvod by som predniesol niekoľko krátkých poznámok a pokúsim sa vyjadriť sa k tiež otázke, ktorú ste práve predniesli, pán predsedajúci. Vážená pani vážení poslanci, hostia, dámy a páni, na úvod by som sa chcel poďakovať eh, programu, rozvojom programu OSN za jeho prínos eh, v snahe presadiť program eh, dôstojnosť pre všetkých, ktorý mám pred sebou, a taktiež v snahe naplňať našu strategickú partnerskú dohodu. Táto správa nám ponúka veľmi podrobný prehľad o konkrétnych krokoch po týchto desiatich rokoch spolupráce, ktoré začali podpisom dohody o strategickom partnerstve roku 2004 E, veľká odhodlanosť vašich pracovníkov aj našich nám umožňuje pozrieť sa späť s spokojnosťou. Na úvod by som chcel zdôrazniť význam spoločného úsilia v politickom dialogu. Naše partnerstvo funguje, pretože vychádzame zo spoločných e, východísk a snažíme sa spoločne hľadať riešenia na e, tieto výzvy Máme vo vás strategického partnera, s ktorým môžeme diskutovať o, o krokoch. A tento prístup spolupráce veľmi dobre zapadá do spoločného úsilia a, a do programu v roku 2015. Domnievame sa, že kroky boja proti chudobe musia ísť ruka v ruke s krokmi udržateľného rozvoja. Výsledkami by mali byť jednotné všeobecné rámce, ktoré zapoja všetkých partnerov, medzinárodné organizácie, e, mimovládne organizácie, taktiež e, e, súkromný a verejný sektor do tohto úsilia. Vidíme, že môžeme spoločne pracovať na úsilí zjednocovania týchto politických krokov a podporovať politický dialog na oboch stranách na rôzne témy. Z nášho pohľadu téma, ktorú si nastolili vy, pán predsedajúci, k otázkam zdrojov, sa musí riešiť eh, so zapojením všetkých eh, partnerov. Nemyslíme si, že tradičné systémy rozvoja eh, sú jedinou formou postupu. Toto sa musí skombinovať aj s rôznymi inými zdrojmi vrátanie domácich zdrojov, aj tie sa musia mobilizovať, ale taktiež príspevky z komunity z celého sveta svojim vlastným krajinám, ale taktiež sa musí do toho zapojiť aj finančné inštitúcie, ako aj investície súkromného sektora. Tieto rôzne zdroje financovania sa musia spojiť eh, v tomto spoločnom úsilí, inak eh, sa neposunieme príliš eh, vpred. A v procese po roku 2015 myslím si, že partnery z rôznych oblastí sveta sa budú musieť e, spoločne snažiť hľadať riešenia. Máme naplánovanú e, schôdzu v Mexiku o dva mesiace a tam sa budeme venovať práve týmto témam. E, už v prípravných dokumentov vidíme, že je tu vznikajúci konsenzus na tému mobilizácie širšieho druhu zdrojov v snahe spojiť naše úsilie v naplňaní e, spoločných cieľov rozvoja. Strategický plán UEDMP e, na roky 13 až 17 sa zameriava na riešenie otázok chudoby a zaujal integrovaný prístup a otvára nové príležitosti, e, na ktoré sa môžeme spoločne pozrieť. Tri hlavné oblasti spoloč- pozornosti sa týkajú udržateľnosti, inklúzie a odolnosti. UNDP a EU spoločne by mali hľadať spôsoby, ako využívať poznatky z minulosti, čo dobre funguje a taktiež robiť potrebné úpravy. Naše prebiehajúce programy a spolupráca už prináša konkrétne ovocie, najmä čo sa týka troch pilierov, na ktorých je postavené naše partnerstvo, riadenie predchádzanie konfliktom a taktiež rekonštrukcia po konfliktoch a taktiež otázka rodových aspektov zohráva veľmi významnú úlohu. UNDP zohráva významnú úlohu v volebných procesoch. My ponúkame e, podporu e, v volebnom procese najmä v krajinách Afriky, napríklad v Zimbabve. Spoločne pracujeme na procese vypracovania novej ústavy. Vďaka spoločnému úsiliu a snahe donorov sa nám darí tento proces efektívne podporovať eh, a veríme, že čo skoro budú aj konkrétne výsledky partnerstvo medzi EÚ, najmä medzi komisiou a UNDP eh, v týchto volebných systémoch eh, je najmä pokročila vďaka pevnému rámcu a taktiež trvalé pracovnej skupine tu v Bruseli. Tá vznikla ako mm, globálny referenčný prvok v hodnotí tohto úsilia. Taktiež naše snahy v prevencii e, konfliktom prinášajú tiež konkrétne výsledky. Napríklad po prišloslonomii roku 2012 UNDP a EU pracovali na spoločnej iniciatíve v tejto krajine, aby posilnili inštitúcie a taktiež podporili proces zmierovania po násilí, ktoré nasledovalo po voľbách v roku 2011. Okrem toho v Angole, v Libanone naše partnerstvo potvorilo um, rozsiahle programy ostraňovania našlapných mín. A v dôsledku toho tieto krajiny sú už e, bez mín, e, ľudia majú voľnejší prístup e, k nemocnici a môžu sa pohybovať bezpečnejšie a taktiež môžu sa venovať skutočnému ekonomickému rozvoju a rekonštrukcii krajiny. Tých niekoľko príkladov, ktoré som uviedol, jasne demonstruje, ako naša spolupráca prináša konkrétne výsledky ľuďom, dokazuje, ako partnerstvo EUNDP podporuje e, rozvoj a presadovanie ľudských práv vo svete. Som si istý, že naše úsilie e, by bolo ešte efektívnejšie, keby prebiehal efektívny politický dialog. Tešíme sa na spoluprácu medzi EU a UDP aj do budúcna na základe našich troch pilierov, e, ktoré je v memorade o porozumení. Tieto tri piliere sú stanovené takto preto, že sa snažíme spoločne naplne rozvojové cíle milenia, ale taktiež chceme osraňovať spoločne chudobu a chceme e, pomáhať efektívne tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Taktiež chceme naďalej pokračovať v našom politickom dialogu na témy, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja v procese až do roku 2015 e, e, na medzinárodných konferenciách. V medzinárodnej úrovni Európska únia je presvedčená, že chce pracovať na pripravení rámca ako konštruktívny partner UNDP globálne výzvy, ktoré pred nami stoja, vyžadujú globálne prístupy a komplexné riešenia pomocou odvahy môžeme využiť našu spoluprácu, aby sme získali, využili synergiu v prospech dosiahnutia hmatateľných výsledkov. Takže už nastal ten čas, aby sme teraz spoločne uvažovali, ako ďalej po roku 2015 môžeme naše záväzky pretaviť do lepších, lepšie rozvi- lepších systémov, ktoré sa dajú lepšie presadiť, aby sme mohli splniť našu víziu decentného slušného života pre všetkých. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Di Mello. Predseda, ďakujem pekne, pán De Melo. Teraz by som dal slovo kolegom. Požiadal by som vás, keby ste sa obmedzili na dve minúty, vzhľadom k tomu, koľko sa prihlásilo ľudí do rozpravy. Prvým je Richardo Cortés Lastra. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne Rebeka za to, že e, si prišla do tohoto parlamentu. Pevne verím, že to No, tá spolupráca, ktorú sme tak úzko mali vlastne s vami, sa bude ďalej prehlbovať a pokračovať a zdá sa, že e, vlastne nás čakajú nové ďalšie úlohy, najmä v oblasti iberoamerickej e, spolupráce a chcem spomenúť najmä túto, túto oblasť a našu aktivitu v tejto oblasti sveta. My sme pripravovali správu ohľadom nových politik spolupráce Európskej únie a Latinskej Ameriky a zároveň aj náš nástroj rozvoje politiky môj kolega od socialistov, Thijs Verma, na tom spolupracoval. Ehm, my sme v tomto smere naozaj vysoko vyzdvihli úlohu Latinskej Ameriky, mala by mať vysokú prioritu v rámci našich rozvojových aktivít a je dôležité, podobne ako vlastne žiadala moja politická skupina, aby sme zintenzívnili naše vzťahy aj s Kubou. A práve preto sme začali novú spoluprácu rozvoja a spolupráce s týmto regiónom, zameriavajúca na tých najchudobnejších. Ale ehm, je dôležité nezabudnúť dotknúť aj krajiny tzv. stredného príjmu, v ktorých je až 70 chudobných ľudí sveta a tam, je nás, tam nás čaká naozaj tiež veľká úloha. E, máme tu konkrétne nariadenie, ktoré hovorí o našich aktivitách a našich ehm, výzvach, najmä po, po, popasovať sa s nerovnosťou a dopadmi dlhodobej chudoby, najmä transgeneračnej chudoby. Ehm, viete, že sme vašimi spojencami v tomto smere, určite to vieš, a pre Európsku úniu je tento región mimoriadne dôležitý. A to nie len kvôli tomu, ako rastie. To, ako tento región rastie, môže pomôcť v konečnom dôsledku aj nám, ale aj celému e, svetu. Môže to byť nás kľúčový partner v oblasti medzinárodných globálnych rokovaní, v oblasti boja proti klimatickým zmenám, proti zneužívaniu ľudí a dodržiavaniu ľudských práv. No a práve v tomto smere chce Európska únia naďalej bojovať proti nerovnosti, proti sociálnej spravodlivosti a v špecifických prípadoch, ako je napríklad aj Kolumbia, ehm, tam je dôležité, aby sme konsolidovali aj mierový proces. No mám tu pre teba jednu jasnú stručnú otázku. Ako vidíš úlohu Latinskej Ameriky v oblasti tej definície a o rozvoji a spolupráce najmä pri naplňaní eh, MDG po roku 2015 a zároveň ehm, čo sú tie kľúčové potreby, ktoré má Latinská Amerika a zároveň ako môžeme my prispieť k rozvoju tohoto regiónu. A pevne verím, že to bude tak užitočné a plodné, ako je naša doterajšia spolupráca. Ďakujem za tvoju odpoveď. Uh, like uh, Predseda, teraz má slovo pán Salafranka. Gracias, señor Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel privítať Rebeku Greenspan, chcem jej poďakovať. E, naozaj tie výsledky, ktoré dosiahli, sú značné a podarilo sa jej vlastne vysoko, veľmi dobre sa popasovať s týmito náročnými úlohami na vysokej úrovni OSN. No a Zároveň e, treba povedať, že jej vymenovanie do pozície bolo vynikajúcim, vynikajúcou voľbou a prinieslo to mnoho ovocia. Odkedy e, OSN vytýčila milénové rozvojové ciele a od ich vstupu do platnosti v roku 2002, to, čo sa stalo počas posledných 13 e, rokov, bolo naozaj neuveriteľné. Podarilo sa nám znížiť chudobu o 15 miliónov ľudí, to najväčší, 150 miliónov ľudí, to je najväčší úspech, ktorý sme dosiahli. Malária ustúpila o 25 e, Zvyšili sme očkovanie e, detí a treba si uvedomiť, že mnoho tých cieľov sa zdá byť na dobrej ceste. Ešte stále sme nedokázali zobrať do úvahy e, rast niektorých premenných, napríklad narast globálnej populácie. Máme tu nových aktérov na globálnej scéne a zároveň, ako hovorila aj administratorka rozvojového programu OSN, je veľmi dôležité kombinovať ciele znižovania chudoby s cieľmi v oblasti udržateľného rozvoja. A táto diskusia e, sa odohráva tak v OSN ako aj v EÚ a práve v tomto kontexte je tu hneď niekoľko členských štátov, ktoré sa snažia prioritizovať niektoré aspekty na úkor iných. Moja otázka znie, po, e, po vlastne ďalšom stretnutí v Riu a po ďalšom rozvoji, akým spôsobom je možné tieto ciele doplňať, rozvíjať a posúvať ďalej. A dve stručné otázky, s ktorými by som rád ukončil svoje vystúpenie. E, ktoré ozbrojené konflikty zároveň tvoria ten najväčší, najväčšiu prekážku pri dosahovaní eh, rozvojových cieľov milénia a zároveň eh, akým spôsobom môžeme zakomponovať do tohto aj tému práce, pretože eh, častokrát sa snažíme do toho do MDG zakomponovať aj tému práce, ako chceme zobrať do úvahy otázku sociálnej bezpečnosti, neformálneho zamestnania, adekvátne odmeny a mzdy, ako to vieme prepojiť s týmito témami. Som aj predsedom parlamentného zhromaždenia Eurolat e, a tam sme naozaj e, úzko spolupracovali tejto téme. Vyzdvihujem najmä pána Bermana, pána Corteza, ktorí boli spravodajcami pre tieto témy. A je dôležité, aby Latinská Amerika bola súčasťou tohoto e, rozvojového nástroja, ktorý máme a v tomto smere by som bol rád, keby komisia mohla ďalej rozvíjať tie vzťahy, ktoré ktoré už máme, tak aby niektoré konkrétne krajiny, najmä krajiny Andského regiónu, mohli benefitovať z tohoto dôležitého finančného nástroja. Ďakujem pekne, pán predseda. Predseda hovorí bez mikrofónu a rozdáva slovo pani Rebeke. Ďakujem veľmi pekne, rovnako pánovi Kortezovi, ako aj pánovi Salafrankovi za vystúpenia. Dovolte mi teraz hovoriť o krajinách eh, stredného príjmu a o agende po roku 2015. Je to naozaj veľmi dôležitá téma kvôli nasledujúcim dôvodom. Ten eh, svet nedokáže sa vysporiadať s problémami klimatických zmien ani eh, udržateľného rozvoja, ak vylúčime z, toho, z tejto diskusie krajiny stredného príjmu. Musíme si uvedomiť, že tieto krajiny v strednej kategórii sú kľúčom. Bez nich je nemožné dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si vytýčili najmä v oblasti klimatických zmien a zároveň udržateľného rozvoja. A to naozaj zdôrazňujem, nedokážeme to bez nich. Ja by som to úplne otočila. Tá otázka teda znie. Ak ako ich môžeme zapojiť do tohoto úsilia, aby boli súčasťou tohoto spoločného úsilia a nie len, aby toto úsilie bolo iba regionálnou snahou. Mne sa zdá, že krajiny tohoto stredného príjmu veľmi dobre vedia, že otázka financovania pre rozvoj je otázka, ktorá zachádza ďalej, ďaleko nad rámec um, témy len nejakej pomoci a asistencie pomoci, ktorá by mala byť nejakým jediným nástrojom medzinárodnej spolupráce. Tieto krajiny sú ochotné spolupracovať a oveľa aktívnejšie, oveľa efektívnejšie e, v rámci tej spolupráce, ktorá sa nazýva juh-juh a to v rámci výmeny skúseností, poznatkov, dobrej praxe a to oveľa intenzívnejšie. A je tu ešte jeden ďalší dôležitý prvok a síce nedosiahneme udržateľný rozvoj, ak nezapojíme aj súkromný sektor do tohto celkového úsilia o udržateľný rozvoj. A krajiny stredného príjmu sú akési laboratórium v oblasti inklúzie, v oblasti transformácie, v oblasti úspešných, pra, úspešných postupov súkromného sektora a to spolu s aktivitami vlády, tak aby sme dokázali dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si vytýčili v oblasti boja proti klimatickým zmenám a zároveň v oblasti udržateľného rozvoja. Ehm, to nie je len otázka nejakej pomoci a asistencie. My tu hovoríme o asistencii v oblasti pomoci, v oblasti vysporiadania sa s konkrétnymi výzvami udržateľného rozvoja a klimatických zmien. Vylúčenie krajín stredného príjmu, strednej kategórii by bolo, by bolo vlastne automatický recept na neúspech a naozaj chcem povedať, že krajiny v tejto skupine sú ochotné byť súčasťou riešenia a nie byť súčasťou problému. Takže toto je podľa mňa ten najdôležitejší bod, ktorý musíme zdôrazňovať v oblasti zmeny prístupu. Okrem toho je tu ešte ďalší dôležitý problém vo svete, to je taký globálny. Keď sa pozriete napríklad na tú um, klasifikáciu, ktorá robí Svetová banka, chudobné krajiny, krajiny stredného príjmu a tzv. krajiny vysokých príjmov, bohaté krajiny, tak zdá sa, že už takmer nikto nezostal v tých chudobných krajinách. Všetky krajiny sa postupne posunuli do tých krajín stredného príjmu ale napriek tomu sa tá kvalita života v nich nutne nezlepšila. Takže treba si uvedomiť, že tie krajiny častokrát vlastne chudobné sa postupne transformujú na krajiny stredného príjmu práve kvôli e, e, hrubým číslam, hoci s chudobou to nič nemenia. To je otázka vývoja posledných 15-20 rokov a preto si musíme položiť otázku, aký je význam vôbec tej kategórie, kategória stredného príjmu, pretože máte tam všetko vlastne od Kapvert až po Argentínu a tieto sú vlastne všetky súčasťou tej istej skupiny. Takže um, zdá sa, že um, musíme hovoriť konkrétne a pomerne otvorene aj o špecifické otázke toho, ako sa spýtal aj pán Salafranka, a síce e, s kým máme hovoriť ohľadom témy zraniteľnosti a témy konfliktov, pretože veľmi veľa tých krajín, ktoré neplnia MDG, to sú krajiny, ktoré sú v konečnom dôsledku krajiny postihnuté alebo krátkodobou alebo dlhodobou krízou a konfliktom. No a a práve tu ešte na, ukončím, keďže nedokážem v tom krátkom čase odpovedať na všetky otázky, dovolte mi povedať ešte nasledujúce. My nedokážeme bojovať proti chudobe, ak nebudeme mať e, odlišný spôsob, ako robiť veci do budúcnosti. Jednoducho musíme nájsť iný spôsob, ako bojovať s chudobou. Jednoducho treba robiť veci inak. A poviem vám ešte pár čísel. Uh, ľudia vo svete, ktorí žijú v ekosystémoch, eh, ktoré sú zraniteľné, sú 2 miliardy ľudí. To sú 2 miliardy ľudí, ktoré, ktoré sú priamo závislé od ekosystémov. My nedokážeme týchto ľudí zahrnúť na trh práce musíme mať dlhodobú politiku podpory a udržateľnosti ekosystémov tak, aby sme dokázali tieto, dva, tieto dve miliardy ľudí vlastne zachovať v tomto kontexte a nemôžeme ich za, za, zahrňať na trh práce, pretože jednoducho nie je tu adekvátny priestor na to, aby sme dokázali absorbovať aj tieto osoby na trhu práce. To je práve ten rozdiel, ten presah medzi chudobou a životným prostredím, ktorý musíme vidieť, pretože ako ho nebudeme vidieť, tak zlyháme v našom úsilí a v naplňaní tých cieľov, ktoré sme si vytýčili. <coughs> time is getting on. I just want... Nož čas beží, nechcel by som len prispieť tom, že napríklad uh, Dili, ktoré je jedno z najznečistených krajín, to je tiež um, krajina zo strany príjmom Bangladeš, má viac uh, trvalo udržateľného vývoja. Zatiaľ, čo tie krajiny, ktoré sú s stredným príjmom, tie sa z, znečisťujú. Teraz by som dal slovo Joru Lajnenovi a Miguelovi Martinezovi, aby robili svoje prezentácie. Ja nejdem robiť prezentáciu, ja budem e, položiť otázku. Ja som tiež e, bol v delegácii do New Yorku Ďakujem, že ste sem prišli. Problém e, najbližších 20, 30, 40 rokoch je to, že musí, na, musí nás podporovať aj verejnosť, e, vrátane všetkého, čo sa deje, internetu, arabskej jary a podobne. A to znamená, že to platí aj pre klimatické zmeny, na milenivé cíle rozvoja, jednoducho na všetko, čo, o e, čomu sa my politici venujeme. V mojej krajine, Spojenom kráľovstve, existuje um, už e, ako si niektoré, e, niektoré e, médiá teraz chcú, aby Británia prestala pomáhať ostatným a úplne zastavila pomoc rozvojovú a použila na opravy spôsobené záplavami. Takže ja by som sa chcel spýtať, že akým spôsobom budeme musieť eh, nájsť eh, spôsob, aby to, čo sme robili, aby sme získali podporu verejnosti, lebo to už nemá zmysel, aby sme takéto veci eh, riešili iba na úrovni vlád a na úrovni parlamentov. Čo si myslíte o tom? Ďakujem. Ja som, <laughs> budem, budem hovoriť o Veľkej Británii. Vítajte, Rebeka. Naozaj je veľmi um, um, vidieť teda toto všetko, čo sa vám podarilo a všetky možné témy pokryť. A vy ste povedali, že tá, táto spolupráca s UNDP je relatívne nová, napriek, nová. Napriek tomu sme pokryli veľké množstvo rôznych e, tém a um, um, a veľmi často tu hovoríme aj o transfere technológií, práve zrejme z našej strany voči rozvojovým krajinám alebo novým krajinám, ale e, sú tu nové technológie, ako ste povedali, je treba z e, e, tých 2, tie 2 miliardy ľudí, ktorí žijú v rôznych ekosystémoch, aby získali zvedomosti, aby mohli tie kapacity, ktoré majú k dispozícii, aby mohli využiť tie zdroje, aby to bolo výhodné pre ekonomiku, ako aj pre ich sociálnu situáciu. Ja by som chcel vidieť, ako sa naša spolupráca s vami, z UNDP, sústreduje na budovanie miestných kapacít tak, aby boli e, lepšie alebo také správne. A predseda, teraz e, by som dal slovo pánovi Martinezovi, ktorý bývalý váš kolega. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. To prvé, čo by som chcel povedať, je samozrejme privítať Rebeku medzi nami rovnako aj e, ďalším kolegom Vigilantemu a ostatným. A treba povedať, že akákoľvek konverzácia s Rebekou je vždy vynikajúci zdroj a prameň inšpirácie. Hovorím to naozaj s veľkou mierou uspokojenia, že Rebecca Greenspan je súčasťou toho produktu vynikajúcich osobností a je to výsledok alebo človek, krajiny, ktorá má neuveriteľnú, neuveriteľnú históriu a dokázala veľa už vo svojej vlastnej krajiny a my sme na ňu veľmi hrdí, pretože je to neuveriteľný výsledok, ktorý za ňou stojí. Podobne ako hovorili aj tí kolegovia, ktorí už vystúpili, je naozaj dôležité vyzvihnúť aj ten záväzok na našej strane, na strane Európskeho parlamentu a komisie, aby sme naďalej spolupracovali tak, ako len môžeme z UNDP, zároveň aby sme dokázali vlastne naplno nasmerovať celé naše úsilie eh, k tej práci, ktorú realizuje naša komisia, ale aj celá Európska únia ako celok a čo všetko robíme najmä v tomto smere rozvoja a treba povedať, že Európsky parlament tu zohráva kľúčovú úlohu. Dnes e, máme naozaj slávnostný deň, pretože deje sa tu aj veľa mnoho ďalších zaujímavých vecí po tomto stretnutí. Jeden z nás sa tu e, stretne aj so, s takmer stovkou mimovládnych organizácií, ktoré pracujú práve v tejto oblasti a budeme diskutovať o tom, aký má byť náš volebný program počas eh, tohto ročného mája a čo chceme v tejto oblasti dosiahnuť, aké sú naše plány. Takže mám tu aj konkrétne kópie od tohto dokumentu, je to nejakých zhruba nejaké dva tucty stránok, ktoré si môžeš pozrieť, ale to ma vedie ešte k ďalšiemu e, vyjadreniu. Som naozaj veľmi rád, že ako podpredseda Európskeho parlamentu, ktorý má na starosti to, aby sme to robili od rána až do noci, 24 hodín denne, to je moja úloha to zabezpečovať, eh, nie je to nejaký luxus alebo niečo, jednoducho je to len snaha zabezpečiť to, aby všetci občania v Európskej únie nás eh, počuli a aby nás počuli vo svojom jazyku. 100% ľudí Európskej únie, e, aby nám rozumeli. A 80% z týchto ľudí hovorí len svojim jazykom a preto je veľmi dôležité, aby všetko to, čo sme robili, aby to bolo vysielané. Aj v tomto momente nás ľudia môžu počúvať, aj v tomto momente môžu presne počuť a byť súčasťou tohoto obrovského projektu. Je to projekt, ktorý bude alebo súčasťou spoluobčanov, alebo, alebo nebude vôbec. A to je práve téma, ktorou sa zaoberá aj tento dokument. Tento, ak by tento dokument bol vydaný len v tomto jednom jazyku, tak v podstate 65% ľudí v Európe vyčleníme z toho a nebudú vedieť, čo robíme v tejto veľmi dôležitej oblasti a práve preto e, to sa ma naozaj dotýka a budem robiť všetko preto, ako aktívny človek v tomto parlamente, ako funkcionár, aby sa tento dokument vydal v čo najväčšom počte jazykov, ak nie vo všetkých, tak aby e, bol k dispozícii všetkým občanom Európskej únie v ich rodnom jazyku a aby všetci tí, ktorí to môžu mať záujem, k tomu mali prístup, lebo je dôležité, aby ľudia mali e, k tomuto prístup. To nie je len nejaká, nejaký luxus, to je e, niečo, na čo majú ľudia elementárne právo. Ľudia platia svoje dane a za to si platia aj to, aby mali tento dokument dostupný a zrozumiteľný. Ak ak by napríklad britskí občania naozaj vedeli, čo tu robíme, nemali by ani, ani, nemali by ani tú elementárnu drzosť navrhnúť to, aby sa tieto prostriedky obmedzili a aby sa za tieto peniaze rekonštruovalo to, čo bolo poškodené v Británii. A ešte jedno posledné vyjadrenie, pretože treba si uvedomiť, že z tých poslancov, ktorí sme tu prítomní, 70% patrí našej skupine, teda myslím to v tom najširšom kontexte E, slova. E, je to naša skupina, ktorá už zo svojej definície je tá najsolidárnejšia, najotvorenejšia, a najmedzinárodnejšia skupina. Takže naozaj je prirodzené, že máme záujem o medzinárodnú spoluprácu a to vlastne len kopíruje našu prirodzenosť. My sme takí a je to niečo, čo, mi, na, čo ma naozaj veľmi teší. Takže nehovorím to ako nejakú Nehovorím to ako nejakú propagáciu, nejakú, nejaký volebný plagát. Ja to hovorím ako záväzok do budúcnosti, že zároveň to znamená náš záväzok spolupracovať s ostatnými a byť ďalej veľmi aktívny. Samozrejme, my chceme byť nielen protagonistami, ale aj aktérmi. Chceme ďalej prehlbovať, zlepšovať a rozširovať to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a to, na čom, o čom sme dnes popoludne hovorili. Ďakujem pekne a veľa šťastia, Rebeka. Thank you, Because of time, I'm going to carry on and ask now the colleagues to answer questions. I see that Ďakujem pekne. Vidím, že sa teda už blížia voľby. Každý má toho veľa na srdci. Vielen Dank. Von mir Ďakujem pekne. Mne by bolo lepšie, keby som mohol hovoriť po nemecky. Takže počkám, kým si teda nasadíte slúchadla. Ďakujem pekne za veľmi komplexnú a dobrú správu, ktorú ste nám dnes predložili. Ja z mojich vlastných skúseností by som chcel uviesť, že spolupráca medzi EU, UNDP a EU funguje. OK. Also, dass die Zusammenarbeit von UNDP und e Takže spolupráca medzi EU, UNDP a EU veľmi dobre spolupracuje, pomohla sa im veľmi veľa rozvojím krajinám, napríklad spomínali ste aj Zimbabwe aj tam by sme mohli vidieť dobrú spoluprácu medzi tými inštitúciami, ale nič nie je také dobré, aby sa nedalo ešte zlepšiť. Ja by som trošku uviedť aj negatívny príklad, pretože keď hovoríme, ako máme zorganizovať koordináciu pre budúcnosť, tak v niektorých e, rozvojových krajinách ide o to, akým spôsobom sa využijú obnoviteľné zdroje energie, ako sa to využije lepšie a silnejšie a naši ministri pre hospodárstvo a energetiky hovoria, že často nevieme, že s kým máme rokovať. E, je tu ON, je tu OSN, je tu EU, sú tu mimovládne organizácie, sú rôzne organizácie. Číňania klopu takisto na dvere. Takže moja otázka je, že vlastne ako môžeme v budúcnosti lepšie koordinovať, aby sme naozaj dosiahli synergické e, efekty účinky. A potom ďalšia otázka, pokiaľ ide o rozvojové ciele tisícročia pol roku 2015, jedna, jeden cieľ je isté obnoviteľný zdroj ener- obnoviteľná energia, respektíve trojžateľná energia, to je veľký cieľ banky Múna, ale ako to chceme tento cieľ konkrétne, ako sa to konkrétne má pretaviť, ako sa to má realizovať PCD. Ďakujem teraz Anna Gomeš. Becca, it's always a pleasure. Dobre, vždy eh, je to veľmi príjemné, keď nás navštívite. Ja som ja veľmi silne podporujem OSN, tak ako aj veľmi silne podporujem európsky projekt, ale musím povedať, že som stále viac a viac sklamaná. Sladiska toho, aké úžasné sú prezentácie, ale potom už eh, ten samotný výsledok je už menej úžasný. A to platí tak pre EUNDP, ako aj pre EÚ. Myslím si, že tu aj kolega Bill Newton Dunn hovoril o tom, že je treba presvedčiť e, verejnosť, že sú to daňoví poplatníci. Ale ja si myslím, že okrem toho, že musíme presvedčiť daňových poplatníkov a teda našu verejnosť občanov a aj proti takým reakcionárským eh, krokom, na ktoré poukázal. Musíme zároveň presvedčiť aj verejnosť v tej krajine, kde fungujeme, kde vlastne sa tieto prostriedky používajú. A ja musím povedať, že neviem, či sa nám darí táto práca z hľadiska eh, trojročného rozvoja a a podobne, kým nebudeme riešiť aj tie základné otázky, ktoré súvisia s demokratickým vedením a s rešpektovaním ľudských práv. E, ja vždy e, sledujem ten taký ukážkový prípad a vy ste uviedli tu ten ukážkový prípad. Ja e, nemám počiť tomuto nič. E, tento dokument je veľmi dobrý, ale môj e, ten, ten, ako ten, alebo tým skúšobným či lakmusovým papierikom napríklad je Etiópia. Čo? Je, sú tam veľké problémy sa tam venuje e, Africká únia, ONDP, všetko možn, všetci možní, ale čo na tejto strane sa dozvieme o tom, aká je úloha občianskej spoločnosti? Úloha občianskej spoločnosti je prakticky zakázaná, pretože je tam aj zákon o charitách, ktorý bráni takýmto aktivitám takýchto organizácií. Uh, organizácií, ktoré sa venujú ľudským právom. Ďalej je množstvo ľudí vo vezení, konkrétne aj je tam množstvo novinárov, o tom ste nespomínali. Takisto je ďalší program e, zahabávania pozemkov, ktorý bráni ľuďom pestovať niečo na svojom poli a nič z toho ste nespomenuli. To je úplne strašné. Predseda TIS, TAIS. That is very kind of you, Nerj. Thank you very much. Veľmi pekne, veľmi milo teba, Nerž, že si mi teda udelil slovo. Rebeka, my, e, e, pokiaľ ide o naše spoluprácu, tak e, ja by som možno, že tiež chcel trošku položiť takú provokačnú otázku, ale ja musím čoskoro predsedať rozprave o spolupráci EU-UNDP ktorú budú organizovať e, naša skupina SAD, ale ja by som chcel trošku vyjadriť aj kritický názor, aj keď sme prijali nástroj rozvojovej spolupráce, e, ktorý by si ustanovoval tie správne priority, klímu, demokraciu, ľudské práva. Možno, že sú pre nami ešte výzvy, ktoré by sme mohli riešiť lepším spôsobom. A to sa možno vracia k tým e, demografickým výzvam veľkých zmien. To sú veľké zmeny, ktoré súvisia s vzdielaním prírodných zdrojov, kde by sme mali zorganizovať minimálne nejakú svetovú konferenciu, ako zabezpečiť každému ten spravodlivý podiel každej krajine, každému jednotlivcovi. To je jedna otázka. Ako sa to má robiť demokratickým spôsobom? Myslíte, že EÚ podniká dostatok iniciatív? Ja by som povedal, že by som mohol byť viac. Prírodné zdroje a spôsob, ako demokraticky zorganizovať spravodlivý podiel pre každú krajinu, kontinent a tak ďalej. Isté táto otázka súvisí s recykláciou a tak ďalej riešením od situácie s odpadom a podobne. Ale v prípade urbanizácie tiež je podobný problém. Pretože čím viac ľudí sa stiahuje do miest, tým e, lepšie je to musí byť to demografické inžinierstvo, tak aby každý mal svoje záujmy rešpektované. Európske krajiny majú veľké skúsenosti s demografickým inžinierstvom, keď majú množstvo obyvateľov na jeden štvorcový kilometr, takže určite existuje určité know-how, ktoré by mohlo byť poskytnuté ostatnému svetu, ale ja si myslím, že je tu veľký priestor na zlepšenie a to isté platí aj pre tieto krehké štáty. Neviem, či EÚ podniká dostatok iniciatív a my sme už volali straté, po nejakej stratégii pre krehké štáty už dlhé roky, to žiadame. Ma, e, lebo sme si mysleli, že teda EÚ nepodniká dostatočné kroky. Takže ja by som by chcel byť kritickejší k tomu, že kde by mohla EÚ byť trošku e, viditeľnejšia, tvrdšia predseda. Vidím, že je to veľmi dôležitá téma. My sme tomuto pripravili iba jednu hodinu, takže to e, budem pokračovať ďalej teda po anglicky, pretože tlmočníci musia odísť. E, je tak, toto tak dohodnuté. Takže ak by vám nevadilo, budeme pokračovať ďalej